o boji EÚ proti HIV a IDS v celosvetovom meradle. Po vyhlásení komisie sa vyjadria rečníci za jednotlivé politické skupiny. Spontánna rozprava nebude a začne pán Dali za komisiu. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Som rád, že tu dnes s vami môžem byť. Pri príležitosti Svetového dňa HIV AIDS by som rád zablahoželal Európskom parlamentu